k správe pána Marinesku, správa výročná správa Európskej investičnej banky a k tomu vítam eh, pána Hojera, eh, prezidenta Európskej investičnej banky. Ale najprv má slovo pán spravodajca, pán Marinesko, nech sa páči.